So, um, Kolegovia, predovšetkým tí, ktorí tu zastupujete a tí, ktorí ste tu neboli na začiatku, keď sme schválovali program, tak ešte na vysvetlenie. Pri schvalovaní programu sme tam pridali jedno hlasovanie navyše na zoznam. Urobme to teda čo najrychlejšie ale mali sme to odporúčanie koordinátorov v súlade s pravidlom 99.5 o spisovaní e, predbežnej správe o, správy o Polsku. Je to návrh zelených, o tom sa hlasovalo väčšinou na koordinátoroch a žiadosť zo strany jednej politickej skupiny prišla na začiatok schôdze v zmysle pravidla 205 a je to preto, aby sa videlo, či sa schváli toto odporúčanie koordinátorov. V zmysle pravidla 205 sa teda rozhliadam, či je tu konsenzus. Tak v zmysle tohto pravidla 205 by sa nemalo rovno hlasovať, ale najprv Prosím, trpezlivosť. Najprv by sa mohlo hlasovať o tom, či sa bude hlasovať. A to z toho dôvodu, že na prosím trpezlivosť. Pretože na stretnutí koordinátorov niektorí mali obavy ohľadom toho, či všetci už sú pripravení sa rozhodnúť. Takže rozhodnutie je rovnaké. Pokiaľ sa rozhodneme hlasovať, a potom o to odhlasujeme, tak to bude hotové. Bude to jasné a konkrétne. Takže toto je dobrá rada, ktorú som dostal. Prvé hlasovanie, prosím, sledujte ma, bude také, že budeme hlasovať o tom, či sa bude hlasovať podľa pravidla 205. Toto umožní kolegom, ktorí by radšej, aby to šlo späť na koordinátorov, ich vypočuť. Pokiaľ sa to nevráti späť na koordinátorov, tak potom sa bude hlasovať ohľadom toho, či chceme podporiť pôvodné rozhodnutie väčšiny koordinátorov. Takže dva kroky. Toto by som navrhoval. Dúfam, že to pôjde konsenzom. Je to priateľné? Teraz sa pozerám hlavne na koordinátorov a nie na všeobecných poslancov. Koordinátori prikyvujú. Pozerám sa na koordinátorov. Ďakujem, Sofii. Áno. Infeld typické pokrčila ramenami. Aspoň, že po mne nič nehádžeš. Zelený taktiež tak nejak rezignovane pretáčajú oči a krčia plecami. Dobre, beriem to ako súhlas. Takže ide sa hlasovať o tom, či sa bude hlasovať. Môžeme ísť rovno na to. Teraz sa bude hlasovať o tom, či budeme hlasovať, alebo či sa to vráte na koordinátorov. Takže menovite. Pokiaľ tlačíte zelené tlačítko, tak hovoríte chcete potom hlasovať. Pokiaľ stlačíte červené, tak tým hovoríte, že chcete, aby to išlo späť na koordinátorov. Takže ešte raz ma počúvajte. Takže zelené znamená, že sa ide hlasovať. Červené, že to ide späť na koordinátorov. Môžete hlasovať. Zelené hlasovať, červené späť na koordinátorov. Sledujete ma? Môžem to zopakovať? Takže ešte celé odznova, lebo je tu trochu zmetok, tak ako vždy. Chápete to už dobre? Chcete teda hlasovať? Dobre. Takže uzatváram hlasovanie. Vy ste sa prehodili? Dobre, vidím, že moja skupina sedí trochu prehádzane. Dobre, už som to uzavrel. A teda No viem, no skúsil som to. Všetci tu na mňa e, zývajú, keď sa snažím vysvetliť, čo je červené, zelené tlačítko, ale dobre, teraz je to jasné, je to späť na koordinátorov. Takže uzavrime to, ide to späť na koordinátorov. Všetci sa ukludnite. Chcem to urobiť všetko polopate, jednoducho. A potom sa všetci stiažujú. Áno, boli tu ľudia, ktorí sa na mňa škarde pozerali, ale v každom prípade dobre. Nie je to až taká tragédia, ide to naspäť na koordinátorov, rýchlo to tam zase preberú na svoje budúce schôdzi. Dobre, ja žiadam teda o písomný postup, pretože pokiaľ musíme čakať na stretnutie koordinátorov, tak to bude trvať príliš dlho a my sme už mali diskusiu, takže chcem k tomuto ešte tento týždeň písomný postup. Dobre, na to máte právo. Pán Jurek, ešte k podstate veci a potom to uzavrieme. Ja by som chcel požiadať kolegov, aby rešpektovali výsledok hlasovania. Niekedy sú ťažko predvídateľné tieto hlasovania. Nie vždy nemusíme hlasovať úplne rovnako. Myslím si, že netreba rešpektovať výsledok tohto hlasovania. Áno, ďakujem, pomohli ste nám. Pani z Argentíny navrhla písomný postup. Namieta proti tomu niekto? Dobre, takže písomný postup. Ide to naspäť na koordinátorov nejakým spôsobom. A možno to bude teda písomne, tak ako to navrhla pani Sargentini. Dobre, ďakujem. Ideme hlasovať ďalej. Tu máme spoluprácu medzi Eurojustom a Gruzinskom. Spravodajkyňou je pani Kaufmann. Silvi Ivon, chceš sa vyjadriť? Nie, takže rovno hlasujeme. Je to jedno hlasovanie, menovité, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 43 za, nikto proti, jeden sa zdržal. Gratulujem spravodajkyni. Ďalšie. Nemám to tu. Prepačte. Áno, už som to našiel. Navrh rozhodnutia rady, ktorým sa členské štáty poverujú ratifikovať zájme Európskej únie protokol, ktorým sa mení dohovor Rady Európy o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov. Spravodajcom je Jožef Naď. Chcete sa vyjadriť, Jožef? Nie. Dobre, takže ideme hlasovať. Tiež jedno hlasovanie. Môžete. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 44 za, nikto proti, nikto sa nezdržal. Gratulujem spravodajcovi. Next, uh, Ďalšie hlasovanie. Program Perikles 4. Spravodajcom je Denis de Jong. Denis, chcete sa vyjadriť? Nie. Dobre, takže rovno hlasujeme. Kompromis 1. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 2. Prepačte. na návrh 3 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 2, môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňca 41, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. sa vrch 5, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeň sa vrch 42, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeň sa vrch 6, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozme sa vrch 44, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozme sa vrch 45, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Kompromis 4 môžete hlasovať. schválené. Pozme za vrch 47, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozme sa vrch 49, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozme návrh 50, môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené. Pozme sa vrch 52, môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené. Kompromisný návrh 3. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Uvnú ustanovenia, pozmeňujem 20. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozme sa 21. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňte sa na vrch 22. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Pozmeňte sa na vrch 23. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňte sa vrch 24. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci sa 25. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. sa návrh 1 a 26. Identické. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. sa návrh 27. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. sa návrh 28. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. sa návrh 29. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. sa návrh 30. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. sa vrch 31. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. na vrch 32. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. A teraz záverečné hlasovanie. Zatváram hlasovanie. A schválené 43 za, nikto sa nezdržal, nehlasoval proti. Ďakujem spravodajcovi Denisovi de Jongovi. Export, is, um... Teraz Ďalšie hlasovanie. Carlos Coelho je, je spravodajcom ohľadom nariadenia o interoperabilite. Spravodajcom je Carlos Coelho. Chceš sa vyjadriť, Carlos? Chcel by som poďakovať kolegom za skvelú spoluprácu. Toto je prvá veľká reforma tohto systému. Ako vidíte zo zoznamu, tak sú tam hlasovania v bloku s jednou výnimkou. A myslím si, že tuto robíme dobrý krok, posilňujeme bezpečnosť šengenskej oblasti a chráňme naše deti. Ďakujem. Ďakujem. Takže stanovisko spravodajcu, alebo nie, prepačte. Hlasovanie o všetkých kompromisoch v bloku, okrem 7a. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené. Teraz kompromisný návrh 7a. Je to na strane 12 môjho hlasovacieho zoznamu ale neviem, kde je to na vašom zozname. Takže kompromis 7a. Alebo možno na strane 18. Sedem A. Ešte sa hlasuje. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Je to schválené. Takže prejdeme k strane 44. Pozmeňte návrh 387. Na strane 44 môjho zoznamu pozmeňte návrh 387. 377. Môžete hlasovať. 387. Ešte sa hlasuje, už uzatváram. Hlasovali všetci schválené dobrou väčšinou. Takže teraz 393, pozmením sa návrh 393 na rovnakej strane. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Tiež schválené. 423 na strane 50 môjho hlasovacieho zoznamu. Pozmeňte návrh 423. 423. 423 hlasuje sa. 423. Hlasovali všetci? Zatváram hlasovanie. Takže Takže rozpočet 3, bač 3. Je to na strane 73. Je to úplne posledná strana. Takže bač 3. Bač 3. Otváram hlasovanie, zamieta sa. A teraz záverečné hlasovanie. Menovité, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 30 za, traja sa zdržali, 8 proti. Gratulujem spravodajcovi. Takže to je koniec hlasovania. Ďakujem kolegovia. Uh, we have an extra meeting on the 11th of February. 11. februára v Štrasburgu máme schôdzu.